zajtra. Tým sme dospeli k záveru dnešného programu rokovania. 24. marca začíname o, o 9. do 13. a potom popoludní sa bude pracovať taktiež ako aj večer.